a to je vyhlásenie komisie o rozhodnutí o Európskom akte o dostupnosti. Takže v mene komisie pani komisárka Thyssen. Ďakujem, pani predsedniška, vážení europoslanci. Som veľmi rada, že môžem oznámiť prijatie zo strany komisie e, Európskeho, rozhodnutia o Európskom akte o dostupnosti. To je tiež pre mňa príležitosť sa poďakovať za cennú pomoc a podporu pri príprave tejto smernice. Ako viete, ešte je veľa prekážok, ktoré ľuďom s postihnutím zabraňujú plne si uplatňovať svoje práva v spoločnosti. Často si nemôžu vyberať, kde ako budú žiť, čelia dodatočným prekážkam pri hľadaní práce alebo pri účasti na vzdelávaní. To, len aby som ilustrovala niekoľko príkladov. Po, technologický pokrok e, ponúka vynikajúce príležitosti na prekonanie e, prekážok, napríklad internet banking, nakupovanie online, a e, smartfóny a podobne, tie menia našu spoločnosť, ekonomiku a uľahčujú nám život. Ak tieto produkty a služby budú dostupné ponúknú nové príležitosti ľuďom s postihnutím zúčastňovať sa na spoločnosti a robiť nezávislé rozhodnutia. Vážení členovia parlamentu, vidíme, že dopyt po dostupných službách a produktoch sa zvyšuje. Je to tiež vedené demografickým starnutím. Odhaduje sa, že v roku 2020 120 miliónov Európanov bude mať nejaké postihnutie alebo funkčné obmedzenie. Európska únia a jej členské štáty sa zaviazali podľa dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím e, robiť produkty, poskytovať služby a zabezpečovať budovy, ktoré budú e, prístupnejšie a dostupnejšie e, toto sa ale začalo robiť nekoordinovane, nezávisle a pokiaľ nepodnikneme kroky na európskej úrovni, e, rozdiely v národných e, zákonoch sa budú prehlbovať a toto bude stiažovať e, odvetviam priemyslu predávať svoje služby a produkty cezhranične a stiažovať tak e, ich dostupnosť e, pre tých ľudí, ktoré to ich potrebujú. Cieľom nášho návrhu je eliminovať a e, predchádzať bariéram tým, že sa budú stanovovať celoeurópske požiadavky založené na celoeurópskom prístupe, e, tak e, sa budú môcť ponúknuť služby a produkty v Európe aj za lepšiu cenu. Funkčné e, požiadavky, ktoré žiadame v tomto akte, stanovujú princípy dostupnosti, predpisujú aj detálne technické riešenia ale zároveň sa ponúka e, alebo ponecháva priestor pre flexibilitu a kreativitu. Po intenzívnych konzultáciách so zainteresovanými stranami sme opatrne alebo pozorne vybrali e, zdroje z každodenného života, ktoré sú najrelevantnejšie pre podporu týchto ľudí a musíme si úprimne priznať, že kvalita všetkých života všetkých ľudí môže byť zlepšená takouto dostupnosťou. Napríklad e, všetkým nám pomôže e, E, používanie e, väčších e, formátov dokumentov, vyhneme sa tak preťažovaniu očí alebo um, zrozumiteľnejšie oznamy na staniciach a tak ďalej. A budeme sa snažiť o to, aby produkty a služby boli dostupné aj v iných členských štátoch a budeme takto podporovať hospodárskú súťaž a dostupnosť budú sa vyhlasovať verejné tendre pre služby, produkty, respektíve stavanie budov. Samozrejme, to všetko bude musieť splňať isté náležitosti. Proces tiež zahrňa doložku tzv. zdravého rozumu, aby sa e, zachovala e, vyrovnanosť, vyváženosť a tiež sa zoberie do úvahy e, pozícia malých a stredných podnikov. Tento akt doplňuje smer, navrh e, smernice o, o dostupnosti služieb pre verejnosť, e, ktorá už e, o, o, o prístupnosti webov, a ktorá už prešla prvým čítaním a dúfame, že sa začne trialog. Dúfame, že Európsky parlament naďalej bude pozitívne a konštruktívne prispievať k tejto téme a čo najskôr budeme môcť tento akt prijať. Myslím si, že to situácia, v ktorej e, môžu, skôr môžu ťažiť všetci náklady podnikov sa znížia a konanie na európskej úrovni môže mať tiež pozitívny dopad na verejný rozpočet v dlhodobom hľadisku, pretože sa znížia náklady na osoby s postihnutím a táto smernica, to je samozrejme najdôležitejší aspekt tejto legislatívy, uľahčí prístup ľudí s postihnutím k vzdelávaniu a zlepší ich príležitosti pre zamestnanosť, dá im väčšiu slobodu a lepšie príležitosti v ich e, každodennom živote. Na záver by som rada znova zdôraznila, že komisia chce jednoznačne eh, presadzovať spravodlivosť a férovosť Európe, aby sa zabezpečilo, že ekonomický rast a sociálny pokrok môžu ísť ruka v ruke. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. A teraz eh, prvým rečníkom eh, pre EPP je pani Estera Sferagut na 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade sa Chcem poďakovať e, pani komisárke Thyssen. Bola to smernica, ktorú si sektor veľmi vyžadoval. E, konkrétne ja som mala veľa otázok e, ohľadom toho, či sa to môže odsúhlasiť, respektíve schváliť. A teda gratulujem vám. Myslím si, že dostupnosť je určite kľúčovým slovom predovšetkým pre osoby s postihnutím, pretože je to základná požiadovka pre ich e, participáciu a rovnaké príležitosti v spoločnosti. Táto smernica chce zlepšiť vnútorný trh produktov a služieb dostupných pre tieto osoby a odstrániť existujúce prekážky. Už to povedala aj pani komisárka. Je tu fragmentácia v národných legislatívach a, tiež, e, e, ako ste spomenuli, už dohovor OSN a e, implementáciu tohto dohovoru pre osoby s postihnutím a odsek 9, tam je dôležité zaručiť dostupnosť sú rôzne služby, bankové služby, telefónne služby, obchodné služby a tak ďalej, ale tiež e, by som chcela navrhnúť, aby sa to rozšírilo a za e, rozšírilo aj o, o dokument 29 zo strany OSN, pokiaľ ide o komunikáciu a univerzálny dizajn. Ďakujem pekne teraz za SND, pani Steinruck, na 1,5 minúty. Návrh e, na najlepší prístup bez bariér Eh, je veľmi dôležitý krok, ktorý už dávno mal nastať, zlepší eh, milióny ľudí s obmedzeniami eh, v Európe, spoločný trh, spoločné normy a spoločné zaobchádzanie. To všetko je dôležité, zjednodušenie života tých, ktorí sa to týka, usporia sa náklady a to všetko je pre nás dôležité. Návrh komisie, princíp, princíp bezbariérovosti, v súlade s dohovormi OSN, pokiaľ ide o práva ľudí s postihnutím, už tak e, je dôležité mať jednotnosť v EÚ a to je dôležité rovnako ako aktívna integrácia na pracovnom trhu. Aj digitálny e, vnútorný trh môže prinášať príležitosti, keď sa e, spoločne urobí i to, že tí, ktorí majú ťažký prístup, oveľa lepšie budú integrovaní na pracovný trh. Ďakujeme. Teraz má slovo pani McIntyre za skupinu EKR na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred týždňom som uh, organizovala v parlamente uh, Eh, podujatie, kde sa hovorilo o príležitostiach pre mladých ľudí s postihnutím. Momentálne št, eh, organizátor momentálne študuje v eh, Brúž, je slepec z Veľkej Británie, ale nemožno tu hovoriť o definíciách postihnutia. Nesmie to byť bariéra Cullen, tento občan, upozornil na to, že web stránka inštitúcie EÚ web stránky sú absolútne neprístupné. To nie je priateľné. Dajme si do poriadku náš vlastný parlament. My v Británii hovoríme, že ľudia, ktorí žijú v sklených domoch, by nemali hádzať kameňom. Takže zabezpečme, aby e, naše vlastné web stránky e, inštitúcií by boli prístupné e, pre nevidomých, kým sa posunieme k iným. Ďakujeme slovo má pani Harkin. Ďakujem. V prvom rade chcem poblahoželať vám E, pani komisárka, e, k tomu, že zavádzate tento zákon o sprístupnení. Je to dôležité, ak chceme zabezpečiť, aby služby boli prístupné ľuďom s postihnutím. Ako ste sama boli povedali, do roku 2020 očakávame 122 miliónov ľudí v EÚ s určitým tou formou postihnutia. Takže nie len e, viac tovarov bude prístupných ľudí, ľuďom s postihnutím, ale tiež dáva ekonomický zmysel, to znamená viac e, spotrebiteľov pre obchody. Čo je tu dôležité, je veľký rozsah služieb od počítačov až po bankové služby e, k zariadeniu pre určité typy e, televízií, smartfónov. To všetko je v tomto návrhu. A rovnako, ako ste sami povedali, technické riešenia nie sú podrobné, čo tu máme, sú len také črty, ktoré musia mať tieto špecifické služby, aby boli prístupné. Takýto typ flexibility je pre výrobcov a podniky dôležitý. Rovnako potrebujeme zabezpečiť, aby tu bolo v štádiu dizajnu prístupnosť. Ak chceme, aby to bolo zmysluplné, prístupné produkty sú e, východiskom. Stávame sa veľmi rýchlo digitálnou spoločnosťou a tento zákon môže v budúcnosti napomôcť sociálnej a digitálnej inklúzii. Za GUE NGL teraz pohovorí pani Anderson, nech sa páči. Po tom, čo som sa stretla v Derry s e, e, aktivistami pre postihnutia, viem, že po e, súkromnom vyšetrovaním, ktoré sa iniciovala OSN, umožniť týmto ľuďom e, e, e, prístup napriek tomu, že došlo už tom na britskom zdravotníctve. Aké to asi musí byť pre 80 miliónov post, e, handicapovaných, ktorí potrebujú prístup bankomatom, telekomunikáciám, doprave, službám, ktoré my všetci považujeme za zaručené chceme, e, e, my ich pod, využívame e, na dopravu sem do Štrasburku. Tento zákon dá povinnosti členským krajinám, aby prijali potrebné opatrenia zahrnúť legislatívu na zabezpečenie prístupu a aby sa zaplnil aj dohovor OSN v príslušnom ohľade. Takže, pani komisárka, vítame tento z, zákon je to vec, ktorá ide určite správnym smerom. Teraz za moju vlastnú skupinu e, zelených nie je tu prítomný rečník. Ďalším rečníkom je pán Koša. A to na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať za to, že držíte svoje slovo a že ste predložili za kratšie než rok e, tento e, e, balíček, tento zákon týkajúci sa prístupu o prístupnosti. Musíme prekonávať prekážky a zvyšovať prístupnosť. Vy ste zdôraznili to, že do roku 2020 tu bude 120 miliónov ľudí s určitou formou Eh, handicapu. Každý štvrtý občan bude mať určitú formu eh, handicapu. Nariadenie eh, a európske fondy takisto sú súčasťou tohoto väčšieho balíčku a tiež čart, charta o právach ľudí s postihnutím hlavne pokiaľ ide o prístupnosť. Toto je poprvýkrát, kedy v európskom práve vidíme definície týkajúce sa prítup, prístupnosti. Toto vytvára rámec pre našu budúcu prácu. Ešte tu ostáva dlhá cesta. Musí to najprv vstúpiť do platnosti, ale po piatich rokoch je tu určitý pokrok. Túto možnosť by som tiež rád využil na záver na to, aby som povedal čosi o tom, ako veľmi vítam e, o tom odstraňovaní týchto prekážok navždy. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Katrin Stiller a to na dve minúty. Ďakujem, e, pani predsedajúca a ďakujem, pani komisárke. Vítam tento návrh. E, ako ste mnohí povedali, Ehm, táto cesta je, trvá už dlhý čas. 80 miliónov občanov momentálne žije s postihnutím, aby mali prístup na jednotnom trhu k službám a výrobkom, aby sa vytvoril, ehm, vytvorila správodlivejšia a rovnocenejšia spoločnosť. Ehm, vítam akčné body výpočtovým systémom, ako vyzdvihla pani komisárka, e, prístup k verejným web stránkam. Toto by sme si mohli e, odniesť z tohoto e, ako poučenie. My všetci, ktorí pracujeme vo výbore IMKO, rozumieme týmto bodom. Myslím si, že tento návrh je tu na to, aby zabezpečil, aby tu nebola diskriminácia. Takisto je veľmi zaujímavé, E, pozrieť sa na to, že revíziu pripravuje i OSN v príslušných dokumentoch, kde sa špecificky vyzdvihujú výzvy pre ľudí s postihnutím. Je zaujímavé, že tu sme v Európskom parlamente, je dnes, e, neskorá hodina a práve teraz v OSN sa de, diskutuje tá istá téma, takisto Marakešský dohovor. E, rada by som tu vyz, e, vyzvala komisiu, aby čo najskôr prišla s príslušným e, predpisom. Spomínajú sa i elektronické knihy. E, iba 5% sa e, uverejňuje v prístupnom formáte pre nevidomých. Nemôžeme tento marakešský dohovor oddelovať od tohto zákona, o ktorom hovoríme. Zabezpečme prosím všetci, aby Eh, sa implementoval tento eh, eh, akt o prístupnosti, ale takisto ratifikácia Marrakešskej dohody. Teraz má slovo pani Stevens, nech sa páči na minútu. Ďakujem pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Veľmi ma teší, že je tu táto európska legislatíva o prístupnosti. Je to len malá časť e, odporúčaní OSN. Mimochodom očakávam, že Európska komisia ešte čosi doplní i v ďalších oblastiach. Je tomu jednoducho tak, že e, pre ľudí s postihnutím neexistuje e, skutočný vnútorný trh. Preto musíme všetci pracovať smerom k tomu, aby sa odstránili prekážky to platí i pre naše vlastné, vlastné web stránky. Tu sú uh, firmy, ktoré ponúkajú celé európsky svoje uh, výrobky a tu samozrejme potrebujeme aj dobrú vyváženosť tiež pre ľudí s postihnutím a uh, pre podniky, ktoré tu čosi ponúkajú Treba e, e, e, realizovať tú, tú prístuš, prístuš, príslušnú snahu. Môžete sem zaradiť i mňa. Silnejšiu prístupnosť, to musí byť pozitívny dopad na všetkých z nás. Teraz má slovo pani Charanzová a to na minútu a pol. Ďakujem pani predsedajúca. Vážená pani e, e, predsedajúca. Vážená pani komisárka, práca pre ľudí s postihnutím e, je záslužná. Ľudia potrebujú rovnaký prístup nie len k pracovnému trhu, ale aj k digitálnemu trhu, aby si mohli nakupovať služby. Ja vítam tento právny akt. My všetci sme ten, na takýto návrh dlho čakali. Musíme zabezpečiť, aby záverečný návrh priviedol i praktické výsledky. Slova musia byť činmi, aby ľudia mali pomoc v každodennom živote ako spravodajkyňa, pokiaľ ide o smernicu o prístupnosti web stránok. Chcem sa spýtať, ako vnímate prepojenie týchto dvoch právnych aktov. Vidím to v úvodných ustanoveniach, ale myslím si, že potrebujeme trošku viac vyjasnenia, kým prejdeme do trialógu u tohto textu. Európsky parlament e, pri svojich požiadavkách bude e, e, neústup, neústupčivý. Inak bude ešte viac web stránok týmto zasiahnutých. Potrebujeme viac prístupu. Ďakujeme. A teraz posledný postup čty aj dve dnešného večera. Prvou rečničkou je pani Šojdrova na Mietu. Vážená pani komisařko. Ďakujem pani komisárka. Ja by som chcela vystúpiť preto, aby som podporila to, čo ste povedali v závere svojho vystúpenia. A síce prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre zdravotne postihnutých. To je totiž tá hlavná podmienka na to, aby služby, o ktorých dnes hovoríme, povedzme internetové, digitálne služby, eh, mohli byť skutočne využívané. A ja si myslím, že pokiaľ ide o podporu prístupnosti, na tom sa eh, dohodneme všetci. Lenže problém nastáva práve vtedy, keď treba financovať prístupné služby. Poznáme to z národných rozpočtov v členských krajinách a domnievam sa, že tu treba argumentovať tým, že v kvalitnom vzdelávaní a v prístupných službách, v prístupnosti pre zdravotne postihnutých je a tkvie naša povinnosť. A zároveň je to investícia do ich plnohodnotného života. Ďakujem. Olga Žihalová, minúta. Ďakujem za slovo. Vážená pani komisárka, predloženie aktu o prístupnosti musíme privítať aj po skúsenostiach e, s tým, aké ťažké je e, dojednať v rade prístupnosť aj v menšom rozsahu, takže to naše nadšenie je predsa len trošku menšie. Aj preto je také dôležité, aby sme to všetko dotiahli do konca. Aj z ohľadom na očakávania ľudí s postihnutím, aby neboli frustrovaní. 80 miliónov postihnutých Európanov musí každý deň riešiť prekážky, ktoré sú spôsobené nielen ich zdravotným handicapom. Treba zlepšiť e, služby, aby sme zlepšili kvalitu života nielen postihnutých ľudí, ale aj starších ľudí. Aj preto je dôležité podporiť e, tento akt o prístupnosti a vyzvať k tomu aj členské štáty. Ďakujem. A e, teraz pán Notis Maria. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Myslíme si, že je mimoriadne dôležité podporiť túto iniciatívu a smernicu o prístupnosti pre ľudí s postihnutím, prístupnosť služieb, práce a je to dôležité aj pre základnú spravodlivosť človek s postihnutím má len 25-percentnú šancu na získanie práce v porovnaní so zdravým človekom. 84 eh, ľudí s postihnutím u nás doma sú mimo pracovného trhu. Memorandum urobil ešte zložitejším život ľudí s postihnutím, pretože um, tu sa sústredíme na úplne iné problémy. Ehm, znížili sa sociálne a zdravotné dávky a títo ľudia sú aj sociálne vylúčení zo spoločnosti. Ďakujem a teraz dám slovo opäť pani komisárke. A ďakujem pani podpredsedníčka. Kolegovia, domnievam sa, že eh, Teraz je čas, aby sme poďakovali členom parlamentu. Ja dúfam, že budeme dobre spolupracovať a dúfam, že tento balík mm, bude veľmi skoro ukončený a potom ho veľmi rýchlo budeme môcť aj implementovať. Musíme e, zabezpečiť to, aby sme aj my boli prístupnejší, mm, aby aj naše stránky a údaje boli prístupnejšie. V tomto balíku ehm, verím, že všetko bude prístupné, aj tento balík a všetko, čo sa jeho týka. To znamená, že dodržíme naše záväzky. A za komisiu viem, že je tu priestor na zlepšenie a že budeme musieť urobiť a potrebné kroky. A pani Helga Stevens eh, poveda, predložila návrh. Určite je to dobrý návrh, ale bude to znamenať väčšie náklady pre spoločnosti, pre podniky. A ehm, my sme sa pokúsa, pokúsili udržať náklady na minimálnej úrovni, aby si eh, podniky same rozhodli, ako budú postupovať ehm, Samozrejme, treba mať e, taký dizajn výrobkov, aby boli prístupné pre všetkých. Potrebujeme nové výrobky, nové služby. Tu nehovoríme vlastne o e, menení vecí, ktoré už máme. My chceme mať naozaj čo najnižšie náklady a keď sú tieto náklady ešte stále vysoké, bude to znamenať, že eh, sa tým ohrozí aj eh, prístupnosť. Ak máme úplne meniť veci, eh, tak to bude zložité. To, ale teraz treba pracovať na tom, aby sme zabezpečili súlad s požiadavkami prístupnosti a Eh, tu samozrejme treba vždy zvážiť aj otázky nákladov, ale my sa pokúsime, aby eh, služby, produkty boli eh, prístupné a funkčné požiadavky na webové stránky, na informačné stránky verejných orgánov to patrí tiež do pôsobnosti. Budeme mať smornicu, budeme o nej rokovať, budeme viesť e, trialóg, budeme hovoriť o súkromných e, stránkach, budeme hovoriť o stránkach verejných orgánov, ale funkčné požiadavky budú rovnaké. A pokiaľ ide o autorské právo, toto spomenula pani Styler, e, Marakešská dohoda má výnimky pre Eh, knihy v brajlovom písme. Ak teda hovoríme o knihách, my máme predovšetkým na mysli elektronické knihy, eh, ktoré sa dajú získať na webových stránkach a stiahnuť sa. A tie musia byť prístupné pre tých ľudí, ktorí nemôžu čítať a e, môžu využiť iné zmysly. Takže tiež chceme zabezpečiť e, prístupnosť pre tých, ktorí nemôžu čítať. A toto e, sme mali na pamäti hneď od počiatku. Toto bude e, si vyžadovať len e, malú adaptáciu a pritom zabezpečíme plnú prístupnosť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a teším sa, že ste ma sem pozvali. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka.